Júri 12. júla 2017 overilo e, kompetencia imunitu pána Johna Flaku, Flaka a jednomyselne potvrdila jeho mandát s platnosťou 28. júna. 7. septembra ten istý výbor overil e, kompetencie pána Elisena, pani Kristel Lšova,